Oh, good afternoon, colleagues. Uh, the next item on the agenda. Ďakujeme, kolegovia. Ďalší bod na programe a začíname takmer na čas sú otázky, je otázky rade. Vítam ministrov zo španielského predsedníctva, ktorí sa zúčastnia na týchto otázkach. Pôjdeme po rade. Prvá otázka od pána Atonda bola nepriateľná, pretože sa týka trestného práva a trestné právo sa diskutovalo včera a v útorok, takže sa presunieme k otázke číslo 2, ktorú predkladá pán Mitchell. Týka sa úverovej krízy a pôžičiek pre firmy. Pán minister, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Problém garantovania, aby podniky mali dostatočný prístup ku kapitálu, ako aj aktivity členských štátov za týmto účelom už istý čas znepokojuje radu. Vy to všetci dobre viete. V januári minulého roku rada skonštatovala, že štáty prijali energické opatrenia, aby deblokovali e, úverové trhy. A na jar Európska rada vyhlásila, že je dôležité pokračovať v aplikovaní opatrení ekonomického oživenia a požiadal, aby boli vyhodnotené prijaté opatrenia a aby sa s nimi oboznámil na rade v júni. Júnové zasadnutie rady vyhodnotilo efektívnosť týchto opatrení v oblasti finančného sektora, ako aj situáciu v oblasti efektívneho fungovania finančných trhov. Výsledky boli publikované v správe Európskej rady z Rady ministrov a v tejto správe e, sa dala čítať pozitívna správa pozitívne posolstvo o oživení a rekapitalizácii členských štátov. To bola skutočne kľúčová úloha v okamihu, keď bolo potrebné zastaviť špirálu poklesu a keď v roku 2008 existovalo isté riziko kolapsu celého finančného e, systému. Došlo k pozitívnym zmenám, banky mali opätovne začať financovať e, toky, ktoré financujú globálnu ekonomiku. A rada pochopila, že opatrenia v jednotlivých členských štátoch boli veľmi významné v tomto sektore. V súčasnosti bankový sektor ešte stále je pod tlakom, pokiaľ ide o tieto aspekty a preto rada požiadala členské štáty, aby opätovne rekapitalizovali e, banky tak, aby tieto mohli e, poskytovať úvery. V decembri minulého roku rada poznamenala, že členské štáty aplikovali tieto podporné opatrenia, aby sa obnovila finančná stabilita, ale musím zdôrazniť, že oživenie je a bolo ešte veľmi krehké a často sa tu hovorí o prvkoch, e, ktoré sú potrebné na to, aby sme mali dostatočné pevné kapitálové opatrenia. Máme tu niektoré opatrenia, niektoré kroky, ktoré zrealizovala Rada, Európska rada a ktoré viedli k zlepšeniu, došlo k zlepšeniu aj v súvislosti s aktivitou Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o prístup e, k pôžičkám a zvýšenie likvidity európskych bank. Ďakujem pani predsednička za slovo. Uh, ďakujem, pán minister. Som si istý, že bude ešte doplňujúca otázka. Ďakujem, pani predsedajúca a ďakujem aj pánu ministrovi za odpoveď. Mohol by som mu však povedať, že podľa môjho od mojej skúsenosti mnohé banky sa správali nezodpovedne počas fázy rastu trhu a možno nie všetky, ale mnohé banky sa stále správajú nezodpovedne a to v čase, kedy sú pred nami týždne a mesiace hospodárskeho oživenia. Napríklad v Dubline jedna konkrétna firma, ktorá veľmi dobre funguje, ktorá plní svoje záväzky, Napriek tomu banky znížili možnosť prečerpania úveru. To znamená, že firma, ktorá veľmi dobre funguje, ktorá je e, schopná prežiť recesiu, bola ohrozená takýmto tlakom zo strany bank. Povedzte prosím týmto bankám, že sú živí z peniazy daňových poplatníkov a že musia brať do úvahy aj verejný záujem a nie záujmy len ich akcionárov, ktorí sú niektorí z nich veľmi majetní. Ďakujeme, pán Mitchell. Chcem vám pripomenúť, že doplňujúca otázka e, môže trvať iba minútu a vaša bola očosi dlhšia. Nech sa páči, pán minister, odpovedzte. Áno, vážený pán poslanec, pani predsednička, ja vám musím povedať, že e, z hľadiska Rady a európskych inštitúcií myslím si, že tieto konajú veľmi dobre a že prispeli k tomu, aby nedošlo ku kolapsu likvidity v celej ekonómii. ECOFIN sledovala naďalej sleduje opatrenia, ktoré boli prijaté v jednotlivých členských štátoch a systematicky sa prijímajú. Teraz napríklad ECOFIN sleduje, akým spôsobom banky validujú e, jednotlivé kroky, ako získávajú súhlas na svoje kroky a akým spôsobom sa financujú úvery zo strany Európskej centrálnej banky. A ja môžem povedať len toľko, že v decembri 2009 prezident Európskej centrálnej banky pán Triše hovoril, že neexistujú žiadne reštrikcie v oblasti ponuky, aby banka požičiavala peniaze. Neexistujú tam žiadne reštrikcie. Ak sú niektoré banky, ktoré e, sa preto nerozhodnú, tak to je Jednoducho preto, že to nechcú alebo majú pochybnosti, ale zo strany Európskej centrálnej banky neexistujú žiadne reštrikcie v tomto zmysle a v tomto smere. Rada samozrejme spolu s Európskym parlamentom je k dispozícii preskúmať jednotlivé smernice, ktoré už tu budú e, v súvislosti s diskusiou o dohľade nad finančným systémom, ale aj nad akoukoľvek inou iniciatívou, s ktorou príde komisia. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Už nemám žiadosť o ďalšiu doplňujúcu otázku. Nikto mi nič také nepredložil. Ale pani Chris. Jedna z priorít predsedníctva rady je posilniť dôveru a vplyv Európskej únie na medzinárodnej scéne a v Latinskej Amerike. Ale o akom vplyve hovoríme? Súčasná koncepcia medzinárodných vzťahov dáva iba veľmi málo priestoru demokracii a ľudským právam. Želá si rada podporovať prostredníctvom dohôd o slobodnej výmene režimy, ktoré neustále porušujú ľudské práva v Latinskej Amerike. Ako príklad uvediem Peru, kde v Abagua sa došlo k veľkým e, zneužitiam ľudí a je dôkazom toho, že štát spolupracuje s nadnárodnými spoločnosťami a konfiškuje pôdu domácim obyvateľom. Viac ako 70 e, územia je v rukách nadnárodných spoločností. Ďalej Kolumbia, e, tam e, došlo k stovkám vražd syndikalistov E, ako si vy predstavujete túto otázku? Vaša otázka e, zdá sa vôbec nesúvisí s predtým položenou otázkou. Neviem, či ste sa zapojili predtým do procedurálneho postupu. Vaša otázka mala byť doplňujúcou otázkou k otázke číslo 2, preto musím žiaľ vylúčiť vašu otázku z tohto postupu postupu a poprosiť vás, aby ste si pozreli pravidla. Takže znova hovorím, nie sú už žiadne doplňujúce otázky, preto uzatvárame otázku číslo 2 a preto... So I'm going to continue. A preto budeme pokračovať ďalšími otázkami. Posledná šanca, doplňujúce otázky k úverovej kríze a pôžičkám pre firmy. Nech sa páči, pán Zemke, ak k tejto téme chcete niečo povedať, máte 30 sekúnd. Áno, o tomto by som chcel hovoriť. Mám nasledujúcu otázku. Vieme presne, že situácia sa líši v rozličných členských štátoch. Práve preto, čo sa týka pôžičiek pre podniky a firmy, sa chcem opýtať na Grécko. Kríza zúri naplno aj v tejto krajine Predpokladáte nejaké zvláštne opatrenia pre Grécko? Ďakujem pekne. Thank you, minister. Ďakujem, slovo má pán minister. Myslím si, že e, taká dodatočná otázka neskôr hovorí o tejto téme a ja by som odporúčil pánovi poslancovi, že ak môže, aby počkal, keď budem odpovedať na tú ďalšiu otázku ktorá je na programe a týka sa presne tejto otázky, tejto problematiky. Môžete povedať, o ktorej otázke hovoríte, pán minister, aby pán poslanec vedel, ako dlho musí čakať? Je to otázka číslo 9 na zozname, ktorý mám, alebo možno 8 poslankyne Rody Kráca Cagaropulu, finančná situácia v Grécku a úloha eurozóny. Dobre, takže táto otázka je prijatá. Zdá sa, že aj poslanec je ochotný akceptovať tento postup. A teraz by som sa chcela prejsť ďalšej otázke, tak aby sme sa E, dostali niekde. Ďalšia otázka je od pána Poselta a týka sa integrácie Kosova do EÚ. Pán minister, ste pripravení odpovedať na túto otázku? Ďakujem, pani predsednička. El Consejo a Rada e, opakovane zdôraznila, je to súčasťou orientácií pre vonkajšiu politiku v tomto prípade je to aj súčasťou politiky susedstva a politiky rozširovania Európskej únie a rada vždy zdôrazňovala európsku perspektívu pre Západný Balkán. A tak na zasadnutí rady v decembri 2009 sa ratifikoval la dohoda, že sa budú rešpektovať spravodlivé podmienky v rámci eh, procesu stabilizácie a asociácie Balkánu. Pokiaľ ide konkrétne o Kosovo, tam rada už si všimla, že v tomto prípade členské štáty rozhodnú v súlade s národnou praxou a medzinárodným právom. Ako viete, unilaterálne vyhlásenie nezávislosti Kosova je momentálne na Medzinárodnom súdnom dvore. V každom prípade však rada E, neprestala zahrňať Kosovo do politiky, ktoré sa týkali Balkánu, došlo ku konsenzu medzi štátmi a vládami, napríklad pokiaľ ide o liberalizáciu víz, e, na základe čoho by e, sa táto vízová politika mala liberalizovať aj ku, smerom ku Kosovu a komisia tiež oznámila, že je vhodná doba na liberalizáciu ekonomických a politických vzťahov s Kosovou. Rada vyzvala komisiu, aby podporovala pokrok Kosova v približovaní sa k EÚ s perspektívou členstva tohto regiónu v Európskej únii, ako som to už spomenul. Rada podporila komisiu a došlo tu samozrejme ku konsenzu iniciovať účasť Kosova na programoch únie, aby sa E, Kosovo zaintegrovalo do rámca daňovej a finančnej politiky, aby sa pripravilo na asociačnú a stabilizačnú dohodu. K tomu došlo na poslednej rade 10. a 11. decembra 2009. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. Ešte dva konkrétne body. Poprvé, myslíte si, že ešte počas španielského predsedníctva sa podarí niečo spraviť v oblasti vízového režimu pre Kosovo, aby sa z Kosova nestala väznica slobod, na Slobodnom Balkáne a potom čo robíte preto, aby napríklad tie členské štáty, ktoré ešte, neuz, tie členské štáty, ktoré ešte neuznali Kosovo, aby sa tak rozhodli. Ale prvá otázka sa týka víz, vízového režimu. Ďakujem. Pán minister, nech sa páči. Citoval som aj e, vízový režim. Už e, pred chvíľou rada vyjadrila a vždy vyjadrovala želanie, aby aj Kosovo malo výhody slobodného vízového e, styku a aby došlo k eventuálnej liberalizácii vízovej povinnosti. Ako viete, komisia pracuje na detailoch tejto problematiky. V prvej časti uľahčené poskytovanie víza, v druhom kroku e, zrušenie vízového režimu. Samozrejme, že je potrebné, aby Kosovo tiež splnilo podmienky v tomto smere a v tomto smere komisia spolupracuje so krajinami, ktorých sa to týka, a teda aj s Kosovom, a informuje pravidelne radu. V prípade, že by došlo k liberalizácii vízového režimu, a že by teda sa rozšírila zóna susedstva EÚ, tak rada aj španielské predsedníctvo e, túto ideu zdieľa a to je jedna z politických línií, ktoré musíme presadzovať aj v nasledujúcich mesiacoch v Európe v zmysle mobility a kapacity komunikačnej, cirkulačnej nielen v Európskej únii, ale aj e, so všetkými susedmi. Myslím si, že to je línia, z ktorej budú mať užitok obidve časti a obidve stránky, tak EÚ, ako aj tieto krajiny, ktoré to musia robiť v režime reciprocity. Ďakujem. Ďakujem. Dostal som niekoľko žiadostí o doplňujúce otázky, ale môžem akceptovať len dve. Od pána Molca a pána Švancisa v tomto poradí a Najprv zaznejú otázky a potom dáte, pán minister, vy odpovede na obe naraz. Takže najprv pán Malce, prosím. Pán minister, pri všetkých týchto iniciatívach, ktoré robí Rada pre Kosovo, E, zohľadňované aj názory Srbska v dostatočnej miere, bez ohľadu na tú územnú otázku Kosova. Kosovo je, vidíme ako centrálny štát pri integrácii Balkánu do EÚ. Je to niečo, čo by nie, teda mal by byť zahrnutý do všetkých krokov. Ďakujem, pán Švancis. Pán minister, ja pozitívne hodnotím postoj Španielska vy ste neuznali nezávislosť Kosova a nedávno španielskí vojaci rozhodli, že sa stiahnu z Kosova. Takže my sa tu nachádzame aj v strede hospodárskej krízy a preto mám otázku. Ako alebo koľko stálo zotrvávanie vojakov vašu krajinu? A ako hodnotíte postoj Grécka? Aj my máme vojakov v Kosove. Mali by tam zostať napriek našej ťažkej ekonomickej situácii? Ďakujem a nech sa páči, pán minister. Pokiaľ ide o prvú otázku o Srbsku, samozrejme, že Srbsko je krajinou, ktorá je najsilnejšou krajinou západného Balkánu a to treba mať vždy na zreteli pri akejkoľvek politike, aj v politike európskej perspektívy a aj v politiky EÚ smerom k západnému Balkánu. Takže máme tu nedávnu dohodu o liberalizácii vízového režimu so Srbskom a nedávno ako dôsledok odblokovania ktorom bola dočasná dohoda o asociácii Srbska, došlo k formálnemu predloženiu kandidatúry Srbska do EÚ. My podporujeme takýto krok, aby sa tam aplikovali pravidla Európskej únie, ktoré na to máme a aby sa preskúmalo, či je naozaj možné začať prístupové rokovania, či vlastne Srbsko splňa kodaňské e, kritéria. Vieme, že Srbsko je krajinou, ktoré má v tejto zóne veľkú váhu a podľa nás naozaj má európsku perspektívu. Väčšina, teda jednomyselnosť v rade bola za odblokovanie dočasného pozastavenia asociačnej dohody. A pán poslanec, vy ste sa ma spýtali, v súvislosti s Kosovom niečo, čo súvisí s vnútornou politikou. Ja tu teraz zastupujem radu a nie moju krajinu, takže v tomto prípade e, ne, nemám ani konkrétne údaje, ktoré by som vám mohol k tejto otázke poskytnúť, tak si myslím, že mi neprináleží, aby som ja hovoril v mene jednej krajiny, pretože hovorím v mene rady a teda rada zastupuje v súčasnosti 27 krajín. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. A teraz by sme prešli k ďalšej otázke, ktorá je od pána Higginsa a týka sa ničenia tropických dažďových pralesov. Pán minister, ste pripravení odpovedať? Pani predsedníčka, ja a aj rada s vami súhlasí, pán Higgins. Súhlasíme s tým, že poľnohospodárstvo a odlesňovanie sú faktormi, ktoré skutočne ovplyvňujú emisie CO2. Nie je ľahké zistiť, ktorý z týchto dvoch prvkov viac e, poškodzuje životné prostredie. To je skôr vedecká ako politická debata, ale v každom prípade treba konať na obidvoch frontoch súčasne. A ja si myslím, že vždy tomu aj tak bolo, že vždy sme hovorili, že udržateľné poľnohospodárstvo e, môže sú, existovať len keď budeme bojovať proti odlesňovaniu. Takisto to súvisí s revíziou spoločnej poľnohospodárskej politiky s redukciou emisí, ktoré majú dopad na klimatické zmeny a súvisí to aj s vývojom európskej politiky. Pokiaľ ide o tú takú širšiu politiku klimatických zmien a boja proti ním. už v roku 2008 Rada podporila návrhy komisie ohľadne odlesňovania a komisia vtedy navrhovala že vlastne tá lesná masa sa stráca a keď to, to tempo bude eh, pokračovať, tak do roku 2030 sa bude veľmi znižovať e, proporcia lesov a tropických pralesov. Preto je potrebné podporovať udržateľné lesy, podporovať tvorbu lesov, zalesňovanie s tým španielské predsedníctvo súhlasí a podporuje to a uvedomujeme si, že musíme aplikovať nástroje Európskej únie, napríklad e, nástroje, ktoré nie sú právne záväzné, pokiaľ ide o lesy, ako aj aplikáciu e, obchodných a ďalších zákonov, ktoré berú ohľad aj na lesy a zakazujú napríklad dovoz ilegálne vyťatého dreva do Európy. V Kodani sme zastávali tieto princípy a tam e, došlo k malej alebo k malému alebo veľkému sklamaniu, pretože sme tam nedosiahli všetky ciele, ale došlo tam k vyjasneniu niektorých aspektov, e, ktoré ovplyvňujú klimatické zmeny, ako napríklad deforestácia. Rovnako treba povedať, že na konferencii bolo prijaté rozhodnutie o akciách na redukciu odlesňovania prostredníctvom podporovania e, zalesňovacích kapacít rozvojových krajín. Ďakujem. Ďakujem, pán minister, pán Hilians. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, a chcem začať španielskému predsedníctvu všetko najlepšie. Veľmi dobre ste začali tento týždeň, takže žije Španielsko. Pokiaľ ide o túto otázku, Stromy absorbujú CO2 emisie a tragédia z hľadiska Brazílie a Amazónie je, že toto ničenie amazonského práva sa je zrejme. Napríklad 4,1 milióna štvorcových kilometrov sa doteraz ničilo. Ak strátime ten, tieto plúca sveta, tak ako sme zničili Indiánov a ak si uvedomíme poľnohospodárskú výrobu a vieme, že v tejto oblasti poľnohospodárstvo nesplňa požiadavky EÚ, tak čo môžeme vlastne urobiť? Toto všetko sa deje, ale čo robíme my? Len rozprávame? Pán minister, nech sa páči, máte slovo. Áno, pán Higgins, musím vám povedať, že plne súhlasíme s vašimi úvahami a je pravdou, že v oblasti biodiverzity španielské predsedníctvo má cieľ. Je ním prehlbiť zachovanie a udržateľnosť v oblasti životného prostredia a biodiverzity. To znamená, že máme pokrokovú víziu v oblasti biodiverzity. Je to jedna z priorít nášho predsedníctva a ja vám ďakujem za hodnotenie E, dobrého začiatku nášho predsedníctva. Musím vám povedať, že komisia tiež má predstavu, že aby sme začiatkom tohto roku predstavili zelenú knihu o ochrane lesov. Myslím si, že to je veľmi dôležitá iniciatíva a my budeme v tomto smere pracovať, aby sme reagovali na tie fenomény, ktoré poškodzujú tieto oblasti. Vy ste niektoré spomenuli, ale sú to aj iné. Napríklad škody spôsobené lesnými požiarmi a ďalšie veci. Ja som však presvedčený, že toto bude veľmi dôležitý okamih boja proti odlesňovaniu za záchranu našich lesov. Rada je veľmi zanietená, chce ochraňovať lesy a bude to jedna z kľúčových akcií EÚ v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Mnohí prijavili záujem o túto tému a máme doplnkové otázky. Ja sa musím rozhodnúť, ktorých dvoch rečníkov vyzvem a budem vychádzať z toho, kto požiadal. Prvý o slovo ešte nehovoril a preto pán Davis a pán Obebaja. Nech sa páči, pán Davis ako prvý. Ďakujem veľmi pekne a prichádzam s dobrou náladou, pretože jeden z mnohých mála úspechov Kodane bola široká dohoda o mechanizme, ktorý umožní rozvojov, rozvinutým krajinám finančne prispieť e, na zabránenie ničenia tropických lesov. Súhlasíte, že jeden z cieľov španielského predsedníctva by malo byť, aby táto dohoda dostala aj motu? a aby bola signálom z Európy o tom, že sme, koľko sme pripravení poskytnúť na zabránenie zničenia e, dažďových pralesov. Ďakujem. A teraz pán Obermajer. Ďakujem, pani predsednička keď chceme znížiť CO2 emisie, tak ako vieme, na to sa zaviedli certifikáty. A k tomu je moja otázka. Prednedávnom sa zistilo, že pokiaľ ide o emisie, tak sa dochádza tu k zneužívaniu. A moja otázka, do akej miery sa táto, toto obvinenie vyšetrovalo a do akej miery sa plánujú zmeny v tomto duchu. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, pán minister. Eh, Súhlasím s prvým vystúpením. Myslím si, že to je línia, na ktorú, ktorú sme podporovali, treba čeliť odlesňovaniu v oblasti tropického pralesa. To je zásadný a základný faktor na zlepšenie kapacity rozvojových krajín a vlastných zdrojov rozvojových krajín. A samozrejme, že je potrebná aj účasť lokálneho obyvateľstva a vrátane by bolo potrebné vytvoriť národné systémy kontroly ochrany lesov. Myslím si, že tu došlo k významným pokrokom v Kodani a nemôžeme pochybovať o tom, že Európska únia v oblasti klimatických zmien a boja proti ním má skutočne e, za, zaujíma pozíciu lídra. Kritika Európskej únie, pokiaľ ide o kodanie, že bola oveľa ďalej, jej ciele boli oveľa vyššie stanovené, ako je to, čo sa dosiahlo v Kodani. Európska únia chce oveľa hlbšie e, preskúmať túto otázku a e, vlastne to, čo vy hovoríte, tak to je jasne prepojené s aktivitou Európskej únie v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Ako konkrétny príklad uvádzate niečo, čo e, vlastne predstavuje akým spôsobom sa do praxe zavádza implementácia jednotlivých opatrení, aby tu došlo k akejsi denaturalizácii týchto aktivít prostredníctvom používania týchto nástrojov. A toto práve bola istá patológia, ku ktorej môže dôjsť dôjsť a takisto je to súčasťou povinnosti, ktoré máme. Ďakujem. Thank you. We will now press on to... A teraz sa budeme venovať ďalšej otázke pána Aylwarda. Týka sa európskych opatrení v boji proti Alzheimerovej chorobe. Vážený pán minister. Ďakujem. Rada pripisuje veľký význam boju proti Alzheimerovej chorobe, ako aj ostatným neurovegetatívnym chorobám. Táto choroba, tam má Európska únia špeciálny cieľ, už len vzhľadom na to, že jej výskyt exponenčne narastá a každých 5 rokov od roku 1975 sa zdvojnásobuje počet chorých. Eurostat predpokladá, že počet postihnutých ľudí na 75 rokov, medzi rokom 95 až 2050 sa zdvojnásobí. Vaša otázka, pani IVART, má dva aspekty. Na jednej strane je potrebné prísť s pilotnou iniciatívou boja proti neurodegeneratívnym chorobám a to je obsiahnuté aj v programe, ktorý poznáte. Je to program španielského predsedníctva. A špeciálne pokiaľ ide o Alzheimerovú chorobu, treba povedať, že tu už komisia predložila návrh, ktorý bol prijatý prostredníctvom záverov rady v decembri 2009. Rada zobrala na vedomie rozhodnutie a uznesenie parlamentu o tejto pilotnej iniciatíve. Na druhej strane, pokiaľ ide o koordináciu európskej aktivity v tejto oblasti, Rada tiež zastáva tú líniu, že je potrebné spolupracovať na európskej úrovni v boji proti tejto chorobe a proti podobným ochoreniam, najmä preto, lebo je potrebné zredukovať záťaž, ktorej sú vystavení pacienti a ich rodine, pretože vždy na jedného chorého sú traja členovia rodiny, ktorí tým trpia. Takže treba to riešiť na celoeurópskej úrovni. Spoločná správa o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení, ktorá bola schválená radou v roku 2008, tam sa jednotlivé členské štáty zaviazali zaviesť vysokoštandardné služby, E, kde by mali participovať e, verejné aj privátne firmy. Členské štáty sa nazdávajú, že poskytovanie takýchto služieb v oblasti rezidenčných zariadení e, je to, čomu by sa mala dávať prednosť pred inštitúciami, nemocničnými zariadeniami. Takže toto boli orientácie EÚ, pokiaľ ide o túto chorobu. Vážená pani predsedníčka, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Slovo má pán Elwood. Vážená pani predsedníčka, vážený pán minister, ďakujem za odpoveď. Ako ste správne povedali, do roku 2050 sa zdvojnásobí počet ľudí s demenciou v Európe Vlády členských štát sa vydali v ústrety potrebám týchto ľudí a takisto potrebám ich opatrovateľov. Ale v mnohých európskych krajinách neexistujú plány na vývoj národných stratégií v boju, boji proti demencii. Ako rada, pán minister, podporí národné štáty, aby bojovali proti chorobám súvisiacim s demenciou? Ako si stanovia tieto štáty národné priority? Vážený pán minister, máte slovo. To, čo sme my navrhli ako španielske predsedníctvo, je podnietiť smernicu. Tá nám naozaj prípada veľmi dôležitá a kľúčová. Pokiaľ ide o e, pokrokové terapie a asistencia a pomoc chronicky chorým ktorí trpia ne, nenákazlivými chorobami. Toto musí ísť ruka v ruke s potencializáciou iniciatív zlepšovania kvality života, bezpečnosti pacientov. Je to práca tzv. skupiny pre verejné zdravie na vysokej úrovni. Treba pomáhať, treba orientovať lebo v mnohých prípadoch Európska únia nemá dostatočné kompetencie na to orientovať, koordinovať, spolupracovať, hľadať synergie medzi aktivitami jednotlivých štátov, pokiaľ ide o boj a čelenie týmto neurovegetatívnym chorobám a konkrétne v prípade Alzheimerovej choroby. Rovnako je potrebné pomáhať nepriamo. Je pravdou, že členské štády tí sú zodpovedné a majú priamu zodpovednosť, či už rodiny, mimovládne organizácie, aj keď je pravdou, že v rámci verejných programov e, verejného zdravia v Európe je možné e, získať prístup k niektorým fondom zo strany mimovládnych organizácií, ktoré potom môžu aj nepriamo pomáhať takýmto spôsobom e, tým, ktorí sú postihnutí touto chorobou a trpia aj rodiny. Veľmi e, sú potom závislí. Nie len teda tie rodiny, kde majú chorých na Alzheimera, ale aj kde trpia inými neurovegetatívnymi ochoreniami. Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka od pána Higginsa a pani Tykau. Nech sa páči, pán Higgins. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj rade za odpoveď. Mohla, by som sa spýtať rady, čo sa týka krmenia pacientov s Alzheimerovou chorobou v Británii, v Írsku. Vieme, že krmenie týchto pacientov cez trubičku zavedenú do žalúdka, tieto procedurálne postupy musia mať svoje opodstatnenie a pacient musí dostávať dostatočnú výživu, a, ale pacient môže odmietnúť. Keď však je pacient, ktorý trpí demenciou, nemôže sa vôbec vyjadriť k svojmu stavu. Je to bizarné. Aký mať, ako máte odpoveď na takéto stavy pacientov? Pani Tykau. Pani predsednička, ďakujem. Neurodegeneratívne choroby postihujú veľa ľudí a bohužiaľ v niektorých krajinách neexistujú dostatočné prostriedky na ich diagnostiku a na starostlivosť o týchto chorých. Boli by ste za vytvorenie Európskeho centra e, pre liečenie týchto ochorení, kde by bolo možné liečiť väčšie množstvo pacientov a podporovať výskum, tak aby sme našli lieči, liečivá? Nička. Treba povedať, že tieto dve otázky, ktoré mi tu boli položené, potrebujú isté rozhodnutie, aby sme mali, a sú potrebné vedecké dôkazy. Myslím si, že pokiaľ ide o tento aspekt už existujú v Európskej únii skupiny, iniciatíve, ktoré sú adekvátne na to, aby pracovali na takýchto návrhoch a aby rozpracúvali tieto pripomienky. Napríklad tu máme pilotný program boja proti neurodegeneratívnym chorobám a Alzheimerovi. Tam komisia predložila návrh na odporúčanie rady a v súčasnosti prebieha tento e, program. Rovnako som povedal, že existuje skupina na vysokej úrovni na spoločný výskum e, týchto chorôb, to sú chronické a nie nákazlivé choroby a táto skupina veľmi pozorne sleduje túto pilotnú iniciatívu, aby mohla zadefinovať a vyšpecifikovať isté témy a aby potom mohla umožniť prijímať konkrétnejšie rozhodnutia, tak ako ste aj vy spomenuli vo vašich vystúpeniach. Myslím si, že e, na takýchto fórach by sa táto záležitosť mala riešiť Doteraz skupina na vysokej úrovni zdieľa víziu a výskumný strategický program. Na tom sa zúčastňuje 24 krajín a stanovujú sa ich riadiace štruktúry a pracovný program. Budúca aktualizácia skupiny sa bude realizovať tento porok za španielského predsedníctva a myslím, že už potom tieto otázky môžete položiť priamo im a oni vám potom... To je práve ten adekvátny, to adekvátne fórum, kde takéto otázky môžete adresovať. Táto skupina na vysokej úrovni pracuje a pripravuje isté rozhodnutia v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. Chápem, že pán Higgins asi nie je spokojný s takouto odpoveďou, ale je to zložitá téma a pravdepodobne si zasluhuje, aby sa riešila ako samostatná otázka. Prejdeme k ďalšej otázke od pána Dezira, ktorý sa týka sociálnej zodpovednosti podnikateľských subjektov. Nech sa páči, pán minister. Ujmite sa slova. Tengo que referirme a tu by som sa rád zmienil o konferencii o podnikovej sociálnej zodpovednosti, ktorá sa konala v Štokholme 10. a 11. novembra 2009. Švédske predsedníctvo, ktoré ju organizovalo a vtedy budúce španielske predsedníctvo, ktoré je už teraz súčasné, dospeli k záveru, že v tejto oblasti by Európska únia sa mala stať svetovým lídrom mala by ísť príkladom v oblasti, ktorá je veľmi dôležitá a o ktorej tu aj pán Besír hovorí. Sociálna zodpovednosť podnikov na v boji proti korupcii, ochrane životného prostredia, obrany ľudských práv a dôstojnosti na pracovnom mieste – toto všetko je dôležité, pretože Európska únia je najväčšou ekonomikou na svete a sú tu mnohé nadnárodné spoločnosti. Je to veľmi adekvátne miesto na to, aby sme naozaj sa stali vodcami. Sociálna zodpovednosť má v zásade tri zložky. A tzv. protect, respect, remedy. Chráň, rešpektuj, naprávaj. Štát musí chrániť a to znamená, že legislatíva musí byť riadne rozpracovaná a prija implementovaná zo strany podnikov. Takisto je tu, je tu povinnosť podnikov rešpektovať ľudské práva a potom je tu zodpovednosť všetkých zúčastnených strán naprávať situáciu v oblasti ľudských práv. Myslím si, že teraz máme ďalší nástroj, a tým je Charta základných ľudských práv európskych občanov. Má právne záväzný charakter a na európskej úrovni vlastne teraz poprvýkrát už môžeme hovoriť o takejto ochrane, keď ste už hovorili o sociálnej zodpovednosti. Je dôležité, aby e, sa na tomto zúčastňovali všetky, všetky zúčastnené strany, občianská spoločnosť, podniky má aj malé a stredné, aby sa táto trilógia, táto praktika chráň, rešpektuj, naprávaj naozaj zaviedla do praxe. Španielsko bude naďalej podporovať e, tieto aktivity. Napríklad v Palma de Mallorca sa 25. a 6. marca bude konať konferencia, ktorá bude hovoriť o institucionalizácii podnikovej sociálnej zodpovednosti v súvislosti so sociálnym dialogom. Budú sa tam skúmať možnosti začleniť tento rámec na zoznam nástrojov, ktoré môže EÚ využiť pri svojich aktivitách, a to aj v kontexte otázky, o ktorej sa hovorilo dnes ráno pri prezentovaní španielského programu, a síce stratégia EÚ 2020. Aj tam môže byť tento cieľ sociálnej zodpovednosti e, prítomný. Thank you, minister, Mr. Desir. Nech sa páči, pán Dezir. Ďakujem. ďakujem, pani predsednička, pán minister, ďakujem za odpoveď. Vítam túto iniciatívu eh, ohľadne konferencie v Marcin v Palma de Mallorca, čo iste rozpracuje štokholmské závery. Európska únia e, musí byť nielen lídrom, ale musí dokonca naprávať správanie eh, týchto firiem a filiálok, ktoré majú rôznu právnu e, podstatu. E, a subjektivitu. Je možné donútiť tieto spoločnosti, aby boli zodpovedné za správanie svojich filiálok v iných krajinách sveta, kde nerešpektujú ľudské práva, životné prostredie a tak ďalej? Lebo bez toho táto sociálna zodpovednosť podnikov, tak ako ju vnímame v Európe, unikne prostredníctvom svojich filiálok, ktoré sú roztrúsené po celom svete. Thank you, minister. Ďakujem, pán minister. Máte slovo. Myslím si, že skutočne Európska únia musí uľahčiť zavádzanie tých najlepších skúseností prostredníctvom celej Európy a v celej Európe, tak aby jednotlivé legislatívne návrhy zlepšovali situáciu. Treba si uvedomiť, že téma sociálnej zodpovednosti má svoju zložku E, ktorá je právne záväzná a týka sa to predovšetkým rešpektovania ľudských práv, ale je tam aj druhá časť dobrovoľná a to sú tie dobrovoľné praktiky a preto je dôležité, aby sa vytvorili fóra na celoeurópskej úrovni, ktoré by boli nad týmito a aby sa tieto záležitosti riešili. Niečo už funguje a napríklad skupina na vysokej úrovni členských štátov zasadá každých 6 mesiacov, aby si vymenila skúsenosti v tej oblasti tejto spodnikovej e, sociálnej zodpovednosti. Okrem toho si myslím, že v tomto kontexte ekonomickej krízy je ešte dôležitejšie pracovať týmto smerom a v tejto oblasti a pracovať aj v oblasti konkurencie schopnosti životného prostredia a sociálneho začlenenia. Veď rok, rok 2010 je rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Myslím si, že toto by mal byť východiskový bod a mm, musíme si uvedomovať, že to je pionierská činnosť a tu by sa mali tieto fóra e, upevňovať, kde všetky zúčastnené stránky Všetci musia um, sa na tom zúčastniť, všetci musia viesť dialog, ktorý musí vzniknúť a musíme čeliť tejto etape dialogom a aj činnosťou. To je všetko. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, pán minister. Bolo tu znovu niekoľko záujemcov o doplňujúcu otázku. Pán Koza a pán, a pán Martin dostanú slovo, lebo ešte nekladli otázku. Takže najprv pán Koza, prosím. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička, pán minister. Vítam medzi nami ministra a vítam aj to, čo povedal a to je výmena najlepšej osvedčenej praxe. My všetci vieme, že máme tu na v Európe starnúce obyvateľstvo a firmy majú zodpovednosť. Zodpovednosť za ľudí, ktorí sú nútení odchádzať do invalidného dôchodku. A ja si myslím, že odborné znalosti týchto ľudí sú niečo, čo musí spoločnosť využiť, pretože je to niečo veľmi vzácne. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. To, o čom ste hovorili, je vec, ktorá nás už dlho zaujíma a mnoho z toho, čo sa povedalo, by sa už dalo spraviť, alebo sme mohli počuť pred 10-15 rokmi. Takže konkrétne otázky. Súhlasíte so mnou v tom, že pokiaľ ide o to, aby sa viditeľne prevzala sociálna zodpovednosť podnikov, potrebujeme stimuly, ale aj sankcie. Viete si predstaviť, že by sa urobil systém pomenovania a zahanbenia zo strany Európskej únie, teda naming and shaming? A viete si predstaviť, že by takéto upozornenie bolo aj na výrobkoch takýchto e, spoločností, že by na výrobkoch bolo uvedené, že firma dodržiava alebo nedržia, nedodržiava podnikovú sociálnu zodpovednosť. Máme toľko označení na výrobkoch, prečo nie takéto? Nech sa páči, pán minister. Bueno, yo estoy de acuerdo. Súhlasím s prvým vystúpením a to v tom zmysle, že v súčasnosti skutočne to, čo je za tým, čo som nazval dialógom Európskej únie s nečlenskými štátmi, s členskými štátmi, s občianskou spoločnosťou, s firmami a so všetkými zúčastnenými stranami, ktoré sa zúčastňujú. To je nevyhnutné. A myslím si, že teraz by sme sa mali nad tým zamyslieť, nad všetkým a aj nad tým, čo ste vy naznačili. Myslím si, že sa nad tým treba naozaj veľmi zamyslieť, ale myslím si, že pokiaľ ide o taký globálny, kompletný prístup k tejto otázke, pravdepodobne poprvýkrát sa naozaj rozhodne k tejto otázke e, E, vlastne priblížime prostredníctvom tejto skupiny na vysokej úrovni a prostredníctvom marcovej konferencie. Tam by sme mali sa zamyslieť a nájsť tú najlepšiu formu, ako dosiahnuť tieto ciele. Niekedy je lepšie ísť cestou stimulov, niekedy je lepšie ísť cestou sankcií. E, cesta sankcií nie je vždy tá najlepšia. Myslím si, že tu budeme potrebovať e, štúdiu, aby sme získali integrovaný pohľad a nie e, predstavy vytrhnuté z kontextu, nie individualizované, ale nakoniec, aby sme mali integrovaný pohľad na celý tento problém, ktorý je skutočne aj zároveň veľkou príležitosťou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. A teraz prejdeme k ďalšej otázke, a to je otázka pána Martina a zaoberá sa finančným dohľadom EÚ. Takže nech sa páči, pán minister, keď ste pripravení, keby ste odpovedali. Ďakujem, pani predsednička, pán Martin. Myslím si, že Európska únia čelí v tomto prípade. Je jasné, že sme museli sa dostať do vážnej krízy, lebo Európska únia skutočne chce presadiť eh, dohľad nad finančnými trhmi v celej Európe. Pracuje na tom, robí to prostredníctvom dvoch základných dimenzií ktoré sú upravené v smerniciach o finančnom dohľade a v šiestich smerniciach, ktoré komisia minulý rok predložila a v súčasnosti sa očakáva na ich schválenie radou a parlamentom. My v španielskom predsedníctve chceme, aby sa to dosiahlo. A preto našim hlavným partnerom bude práve parlament. Na jednej strane tu máme makroprudenciálnu dohľad prostredníctvom európskeho dohľadu nad systemickými rizikami, e, ktorých cieľom je prevencia veľkých kríz, garancia finančnej stability, redukcia porúch a turbulencií na finančnom trhe a potom mikroprudenciálna e, politika a myslím si, že o tom hovorí práve pán Martin vo svojej otázke. Tri európske úrady, banka, e, týka sa to bank, bank, e, e, burs a poisťovní. Tento dohľad má za cieľ zájsť ďalej a hlbšie pri dohľade a pri redukcii porúch a takisto e, aplikovať individuálny prístup a chrániť individuálnych klientov. Rada, ako som už povedal, schválila definitívne spoločné stanovisko k tejto téme. Rada minulý rok v októbri schválila politickú dohodu o makrozložke a v decembri došlo k tej mikrozložke, k jej schváleniu a teda k vytvoreniu legislatívneho balíčka. A to je niečo, mm, čo si vyžaduje spolurozhodovanie, a preto si to vyžaduje súhlas parlamentu. Tieto tri komisie by mali fungovať, aby boli tieto smernice čo najskôr schválené, ak by to bolo možné už aj v tomto polroku počas španielského predsedníctva. Ale predovšetkým mali by sme sa snažiť, aby sa zaviedli do praxe ešte v tomto roku 2010. To je záujem a úmysel rady. Myslíme si, že s parlamentom budeme mať plodnú spoluprácu, tak aby sme mohli e, tento dôležitý krok vpred presadiť. Myslím si, že to je historický krok a mm, vlastne zohľadnila aj orientácie, ktoré vznikli aj mimo Európy. V USA prijali podobné regulačné nástroje, e, prostredníctvom ktorých by sme sa mali vyhnúť podobným krízam, ktorých cieľom Eh, a ktorých príčinou bol finančný eh, eh, sektor a nedostatok regulácie. Ďakujem. You, minister. Mister Ďakujem, pán minister. A teraz pán Martin. Ďakujem, pán minister, za vaše vysvetlenia. Hovorili ste o makrooblasti. Iste viete, že tu už Existuje veľmi intenzívna kritika, pokiaľ ide o veľkosť tohto fondu. Je to vytvorené podľa európskeho proporčného systému. Vidíte tak ako ostatní nebezpečie, že by to mohlo pracovať neefektívne. Druhá problematika pri tejto bezpečnostnej rade je aj nezávislosť. Viete si predstaviť, že vaše predsedníctvo by išlo troška ďalej a pokusilo by sa zabezpečiť väčšiu nezávislosť pre túto e, Radu pre bezpečnosť a, a možno, že by ste sa snažili robiť niečo aj s veľkosťou, tak aby bolo možné zmysluplne pracovať? Thank you, minister. Ďakujem, pán minister, nech sa páči. Myslím si, že to je návrh, ktorý predložila komisia, došlo k dohode a na záver sa podaril konsenzus v rade. Nebolo to ľahké. Museli sa e, švedské predsedníctvo a komisia museli naozaj odviesť veľký kus práce a teraz e, tento balíček príde do Európskeho parlamentu a tento bude musieť e, spracovať, lebo ako ste už povedali toto a ako som aj ja povedal, toto je práve miesto, kde môžeme dosiahnuť konsenzus E, aj k tejto téme aj u vás. V rade už došlo ku konsensu, dúfame, že k tomu dôjde aj tu u vás. Ja som si istý, že sa nám podarí nájsť dohodu, pretože tá je absolútne nevyhnutná medzi týmito dvoma legislatívnymi orgánmi únie, je radou a parlamentov. Ďakujem, pán minister. Aj e, tu je mnoho doplňujúcich otázok, čiže dostanú slovo teraz tí, ktorí nehovorili a požiadali prvýkrát, a to je pán Kelly a pán Šuates. Nech sa páči, pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Súčasťou navrhovaného finančného dozoru by mohlo byť aj odporúčanie k osvedčenej praxi ktoré sa týkajú obmedzenia platov riaditeľov najväčších bank, ako aj zmeny kultúry odmien pre pracovníkov banky. Je to niečo, o čom by bohlo ochotné španielské predsedníctvo uvažovať? Teraz nech sa páči ďalší. Ja chcem hovoriť o otázke finančného dozoru a chcem tu hovoriť o snahách pri hedžových fondoch, ktoré sú aktívne aj v Európe, v City, v Londýne napríklad. Správcovia takýchto podnikov práve zautočili na e, finančné trhy, na e, dlžoby e, Grécka a ohrozili ich ekonomiku. Ako sa dá zabrániť takýmto investorom z hedžových fondov, ktorí pracujú v EÚ, aby neohrozovali naše ekonomiky. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán minister. Myslím si, že to je úplne možné vytvoriť a debatovať o tých najlepších postupoch s finančnými ustanovizňami Máme tu debatu, ktorá je orientovaná okolo týchto systémov finančného dohľadu a myslím si, že to je vhodné miesto na to, aby sme mohli na tejto línii pracovať a aby sme mohli eventuálne tieto smernice a niektoré prvky ešte e, tam pridať. Takisto si myslím, že Návrh, ktorý nám urobil druhý vystupujúci poslanec, myslím si, že aj e, to spadá do týchto smerníc, o ktorých budete tu v parlamente diskutovať, napríklad pokiaľ ide o reguláciu hedge fondov, to je v rámci e, tej potreby dohľadu, o čom sa, ktoré sa navrhujú a o tom hovorila dnes predseda rady zrušenie daňových rajov. To je tiež dôležité. Toto všetko je obsiahnuté v rozprave, ktorá prebehne v tomto parlamente v budúcich mesiacoch ohľadne reformy, ako ju rada nazvala kompletná, reálna e, reforma dohľadu nad finančným systémom. Teda je to dôležitá reforma, kde je možné hovoriť o všetkých týchto veciach, ktoré ste spomenuli. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, teraz prejdeme k otázke pani Kratca, ktorá sa týka finančnej, eh, eh, ekonomickej situácie v Grécku a úlohy eurozóny. Ďakujem, pani V zmluvách o Európskej únii e, sú jasne vymedzené kompetencie, ekonomické politiky členských štátov sú spoločným záujmom únie, ale súčasne Rozpočty, národné rozpočty sú v kompetenciách národných členských štátov. A práve preto, aj keď existuje jednotná mena v 16 štátoch únie, súčasne je tu predpoklad, že sa rozšíri, lebo myšlienka menovej únie je obsiahnutá v základných zmluvách ako záväzná a samozrejme, že E, je, sledujeme pravidlá v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o rozpočet, pretože sa to týka ekonomiky a celého menového systému. Treba sa vyhnúť prílišným verejným e, deficitom, lebo to je dôležité pre fungovanie ekonomickej a menovej únie, lebo vlastne práve na tom stojí celá e, menová únia. Máme pakt stability a dnes, e, tak ako funguje EU v článku 123, sa zakazuje dávať kredity alebo ústupky e, Európskou centrálnou bankou tým členským štátom, ktorých devízou je euro. A tiež sa v zmluvách hovorí, že ani únia, ani členské štáty nemôžu brať záväzky a nemôžu ani zodpovedať za záväzky iných členských štátov. Čiže každý členský štát musí garantovať svoje vlastné povinnosti, pokiaľ ide o dlhy a rada prejavila vôľu, aby to všetky členské štáty robili. Grécko a niektoré iné členské štáty, mm, ako rada dúfa, príjmu potrebné opatrenia, aby zredukovali ekonomickú nerovnováhu a skonsolidovali ekonomické a finančné prostredie vo svojej krajine. Treba pripomenúť, že prílišný deficit e, môže viesť k dohľadu nad ekonómiou v odôvodnených prípadoch. O Grécku budeme hovoriť vo februári. V súčasnosti komisia, ktorá má právo iniciatívy, tak tam je potrebné prijať odporúčania komisie a je potrebné, aby sa vytvorili stratégie, lebo to je spôsob, ako Európska únia môže prejaviť svoj záujem a svoju vôľu e, pomôcť vyriešiť e, problémy e, členských štátov, ktoré sa ocitli v ťažkostiach. Ďakujem. Áno, nech sa páči. E, pani Kraca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Počkám, kým si dáte sluchadla. Pán minister, ďakujem pán predseda rady za vašu odpoveď. Odkázali ste na príslušný článok zmluvy, ktorý sa týka nadmerného deficitu. My poznáme tento článok, ale možno by ste nám mohli viac povedať, čo ste mali na mysli pod solidaritou v eurozóne? Solidarita s tými krajinami, ktoré majú veľké finančné problémy? uvažuje sa o tom, že tu bude väčšia koordinácia medzi centrom a členskými štátmi, alebo nejaká lepšia daňovo-politická koordinácia, aby sa zabránilo daňovému dumpingu. Takže mohli by ste hovoriť o podrobnostiach týchto pojmoch. Čo má pán Zapatero na mysli, keď hovorí o solidarite? Ďakujem. Európska únia je tou časťou sveta, kde sa solidarita prejavuje veľmi viditeľne. Napríklad v prípade Grécka alebo mojej krajiny Španielska my sme zažili veľkú solidaritu zo strany EÚ prostredníctvom európskych fondov, štrukturálnych fondov. A to sú zásadné a základné prvky európskej politiky solidarity, ktoré budú naďalej pokračovať. Nedá sa to porovnať s inou situáciou vo svete. A toto všetko umožnilo zjavné pokroky mnohé krajiny, tie krajiny, ktoré mali prospech z otvorenia trhov a z e, presunov istých E, prostriedkov na modernizáciu niektorých regiónov. To je jasný príklad solidarity. Samozrejme, že tieto fondy musia byť využité dobre a musí tam existovať kontrola zo strany EÚ, čo je úplne logické. Takže solidarita tu je. A jedna z foriem solidarity je tiež to, čo môžeme pochopiť aj zo zmluv. Hovorili ste o zmluve. V zmluve sa hovorí, o povinnosti členských štátov koordinovať svoje ekonomické politiky, sociálne a zamestnanecké politiky. Článok 50 e, zmluvy o fungovaní EÚ to hovorí jasne a tam sa tiež vyjadruje solidarita EÚ pri spoločnom príjmaní a schváľovaní cieľov s cieľom ekonomickej politiky, ktorá by mala byť koordinovaná. Mnohé problémy v rozličných európskych krajinách, ktoré sú dôsledkom krízy, by sa neboli tak intenzívne prejavili, keby sme boli mali ekonomickú úniu skôr, pretože ekonomická únia sa zastavila. Išlo sa dopredu s e, menovou úniou, ale zastavila sa ekonomická únia, e, zastavila sa koordinácia a to treba urobiť. A to navrhuje aj zmluva. Teda stratégia Európy 2020, ciele, ktoré musíme zdieľať o investícii, ohľadne investícií do vzdelávania výchovy, pracovnej špecializácii v oblasti boja proti klimatickým zmenám, to všetko sú prvky, ktoré treba zdieľať a sú to prvky solidarity. Aj tam sa prejavuje veľmi jasne solidarita na kontinente, e, ktorý musí byť čo najjednotnejší. Ale to samozrejme nebráni tomu, aby zmluva úplne logicky vyžadovala aj istú zodpovednosť e, zo strany členských štátov, pokiaľ ide o ich úroveň dlhov a ako aj o kredity, ktoré príjmu. A toto všetko je v zodpovednosti e, každého členského štátu. Ale pokiaľ ide o kontext sociálnych, štruktúrálnych, regionálnych politík, a budúcu koordinovanú politiku sociálnu a zamestnaneckú, to je nepochybne kontext solidarity a to je tá najväčšia e, forma solidarity EÚ. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán minister. Pán Zemko, chceli ste sa ešte k tomu vrátiť? Mám ešte jednu otázku, pretože vy, pán minister, ste povedali, že je to ťažká situácia v Grécku a že sa o nej bude hovoriť vo februári tohto roku. Naozaj je to veľmi vážny na internak ríza v Grécku, ale vieme, že žiaľ môže zasiahnuť aj iné krajiny. Takže moja otázka je, že či by sa tie nemali v rámci diskusí v Rade aj v komisii začať rokovania z ECB, pretože to je dôležitý orgán, ktorý by mal byť zapojený do takéhoto prípadu. Ďakujem. Ďakujem, pán minister, nech sa páči. Bueno, eh, yo creo que cada... Myslím si, že každý orgán má svoje pracovné teritorium. To je jedna z charakteristík štruktúry ekonomickej a menovej únie a to jej dáva práve tú e, jednotu. Rada samozrejme bude riešiť prípad Grécka, je to úplne logické, lebo je to členská krajina EÚ a týka sa to nás všetkých. Samozrejme, sa to týka nás všetkých, čo sa deje aj v inej krajine Európskej únie. Lebo samozrejme, že že o tom budeme debatovať, že nás to zaujíma, lebo to je krajina, kde sa aplikuje jednotná mena, jednotný trh a takisto bude potrebné predebatovať rozpočtovú a ekonomickú stratégiu tejto krajiny a prijať odporúčania, ktoré sa budú formulovať Grécku a e, určite sa poskytnú aj nejaké pomocné kroky pre Grécko. Európska centrálna banka má nejaké mechanizmy na zabezpečenie finančnej a cenovej stability, ale je to nezávislá pozícia. Nezávislá pozícia Európskej centrálnej banky je zásadný a základný princíp Európskej únie, ktorý umožňuje, že náš ekonomický a finančný systém je vysoko dôveryhodný a naša mena, naša spoločná mena tiež. Toto kritérium nezávislosti musí byť rešpektované, lebo je to základný prvok budovania e, systému ekonomickej a menovej únie, ktorý bol schválený v Európe. Much, Ďakujem, pán minister, veľmi pekne za to, že ste sa zúčastnili na prvom kole otázok počas vášho predsedníctva. Otázky, na ktoré nebolo možné zodpovedať pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne Teraz je rozprava prerušená do 9. hodiny dnes večer. Ďakujem za účasť.